ďalším bodom e, e, nášho popolnejšieho rokovania je spoločná rozprava na tému štatútu Súdneho dvora EÚ. E, v rámci tejto spoločnej rozpravy začneme správou Alexandry Tain, zastupujúci sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie a ďalšia správa pani Alexandre Tain, Je to protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie. Na úvod odovzdám slovo spravodajkyni pani Alexandre Tajn. Máte slovo. Vážený predsedajúci, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, e, e, e, Európsky súdny dvar v Luxemburgu je e, príliš zahltený e, záväzkami a v podstate e, musíme sa zamyslieť nad novou organizáciou práce v súdnom dvore. A ešte chceme prebrať e, čosi viac. Európska únia e, má e, čoraz viac má čoraz viac kompetencií a aj tým vlastne aj jurisdikcia Európskeho súdneho dvora sa rozširuje. No a toto treba riešiť a vieme, že veci a zaťaženosť sa zvyšila a k ničím iným, tak už pristúpením 12 členských štátov. To znamená, že vole je nevyhnutná reforma e, organizačného poriadku, personálneho poriadku v súdnom dvore. Z tohto dôvodu e, je, e, je dôležité, aby všetky súdne orgány, vrátane súdneho dvora sa podielali e, na rokovaní v trialogu, aby sa vlastne dosiahol kompromis. Čiastočne sa mi podarilo e, dopracovať sa k, ku kompromisom, ktoré by poviedli k zefektívneniu e, súdnych konaní. Ide o následovné body. Na návrh súda bude vytvorený post podpredsedu ktorý vlastne bude e, vystupovať, e, pri, e, vystupovať a zúčastňovať sa všetkých zasadnutí snemu. A jednoducho sa aj zmenia určité určité organizačné záležitosti, to znamená, bude rovnomennejšie rozloženie záťaže pre všetkých sudcov. No a ďalej treba urobiť aj poriadok v interných mechanizmoch súdu pre verejnú službu. Malý počet sudcov znamená toľko, že ak vypadne jeden sudca z dôvodu PN, tak súd pre verejnú službu je veľmi e, e, obmedzený vo svojom konaní. A tento odborný súd by mohol fungovať, ak by e, boli menovaní tzv. zastupujúci sudcovia. Títo by boli na zozname, ktorý bude zostavený a tí by mohli v prípade e, pracovnej neprítomnosti e, riadnych sudcov zastupovať. Toľko teda k tým kompromisom, ku ktorým sme sa dopracovali, a, e, ku ktorým sme sa dopracovali, za ktoré sa chcem poďakovať. Žiaľ, nie všetky návrhy sa nám podarilo dotiahnuť a a to nie z dôvodu problémov na strane parlamentu, ale kvôli problémom na strane rady, konkrétne členských štátov. E, takže v podstate sa zvyšuje počet sudcov na 39 a mm, toto by malo zefektívniť prácu toho súdu a treba ešte ďalšie veci v tejto súvislosti prediskutovať. My v parlamente sme presvedčení o tom, že zvýšenie počtu sudcov e, prinesie, e, e, prinesie veľký prínos pre občanov a nemalo, nemalo by byť podstatné, z akého členského štátu pochádzajú títo sudcovia, dopln, doplnení sudcovia. Malo by sa to čisto odvíjať od ich odbornej spôsobilosti. Mali by sme mať spravodlivý systém menovania sudcov a e, urobili sme viacelo návrhov. Nebudem ich všetky vymenovávať, že členské štáty na pôde rady sa nedokázali e, zhodnúť na týchto návrhoch a preto nebol ani odsúhlasený e, počet, nový počet sudcov. Zdá sa, že sú teda prieťahy a spory na, na úrovni členských štátov. Treba povedať, že v tejto veci sú žiaduce e, urgentné kroky. Príliš dlhé e, e, prvé, príliš dlhé súdne konania, ktoré môžu byť až niekoľko rokov, sú v rozpore so základnými zmluvami EÚ. Preto je potrebné schváliť rozumné návrhy k menovaniu sudcov a ich počtu. Ďakujem. Pani Time, a teraz sa e, pustíme do e, rozprávy. 5 e, minút má, teda, má teraz minister Mavranis, ktorý zastupuje radu. Prezident, honorable members. Pán predseda, vážení poslanci, som veľmi rád, parlamentu za to, že zorganizuje organizuje túto rozpravu k dvom návrhom, ktoré sa týkajú štatútu súdneho dvora a nariadenia, ktoré sa týka zastupujúcich súdcov v štátnej, e, štátnej službe súdu, súdneho dvora. Dovolte, aby som poďakoval spravodajkyni za veľmi konštruktívny a pozitívny prístup k týmto rokovaniam. Tiež by som chcel um, poďakovať aj dánskemu predsedníctvu, ktoré bolo veľmi nápomocné pri e, dosahovaní e, rýchleho pokroku na rade, ako aj podpore rokovaní medzi dvoma inštitúciami. Dobrá spolupráca medzi radou a parlamentom tento, tejto dôležitej téme viedla predovšetkým rýchlej dohode v prvom čítaní. Je je to naozaj veľmi dôležitá téma. Cieľom je zabezpečiť eh, efektívnosť práce eh, súdneho dvora ako celku a osobitne, aby dokázala zvládnuť eh, stále rastúci počet prípadov aj nahromadených nevyriešených prípadov. Je to dôležité, tak aby sme zabezpečili právnu istotu a spolahlivosť. Ja si plne uvedomujem, že je potrebné ešte ďalej pracovať na jednej dôležitej otázke a tá súvisí so zvýšením počtu sudcov Všeobecného či hlavného súdu. Avšak naše inštitúcie sú e, schopné e, pracovať tak, aby prijali tie opatrenia, ktoré sú potrebné na riešenie tohto problému do septembra 2013. Dovolte, by som sa teraz vrátil k niekoľkým prvkom kompromisného balíčka, o ktorom budete hlasovať zajtra. Um, zmeny štatútu umožnia zaviesť e, alebo zlepšiť efektívnosť fungovania e, Súdneho dvora Európskej únie. Za posledné roky tento súdny dvor prebiehol alebo podstúpil e, množstvo zmien rôznej povahy a to súviselo s rozvojom um, nových um, rozvo- nových, nových eh, legislatív a takisto s rozširovaním Európskej únie. Ehm, tý, taká, takáto zmena, zmena štatútu pomôže teda súdnemu odboru lepšie zvládať e, pracovnú záťaž a pracovať efektívnejšie. Ja by som chcel, sa chcel dotknúť troch prvkov. Pre všetkým ide o vytvorenie funkciu e, podpredsedu, podpredsedu e, súdneho dvora a podpredsedu Všeobecného súdu. Po druhé, modifikovanie alebo úprava um, E, súdneho tribunálu, teda Veľkej súdnej rady či súdnej komory, aby mohli e, a teda po tretie zabezpečiť zastupujúcich súdcov, aby e, nebol ohrozený chod inštitúcie v prípade neprítomnosti niektorého zo súdcov. Ehm, takisto sú tu sú tu, čo sa týka navrhu zmeny počtu súdcov, Všeobecného súdu. Ja by som, vám sa chcem uistiť, že rada si uvedomuje, že to treba riešiť e, urýchlenie, avšak je to aj tak citlivá téma na rade a cyperské predsedníctvo bude sa maximálne snažiť nájsť riešenie, ale musíme to robiť takým spôsobom, ktoré plne berie do úvahy um, ro, vôľu aj rady. Pán predseda, som rád, že budeme ďalej preskúmavať e, dva návrhy, ktoré sú témou dnešnej popoludnejšej rozpravy. Teším sa na ďalšiu vynikajúcu spoluprácu s parlamentom e, na riešenie ďalších prvkov, návrhov, ktoré súvisia so súdnym dvorom a som si istý, že sa nám podarí dosiahnuť e, skoré akceptovateľné riešenie. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pani komisárke Wallström. Malmström. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci. E, ja by som chcel poďakovať e, spravodajkyni za jej prístup. Komisia ľutuje, že e, toto rozhodnutie o rozšírení počtu sudcov bolo odložené. Avšak dúfam, alebo veríme v alebo vítame teda kompromis, ktorý bol dosiahnutý. Komisia takisto je spokojná s tým, že väčšina zo zmien, ktoré navrhlo v septembri minulého roku, prijal aj parlament a aj rada. Tiež by sme chceli e, akceptovať návrh parlamentu, aby sa diskutovali o ďalších otázkach súdneho dvora. Máme určité výhrady voči zavedeniu um, um, systému Ehm, na, na určitého systému na, ehm, na súdnom dvore, ale budeme o tomto diskutovať. Ehm, predseda, zatiaľ nevidím, že by to bola prítomná pani Bertman. Nie je tomu tak. A myslím, že to isté platí aj pre pána Messerschmitta. Takže môžeme pokračovať ďalej a prejdeme listom eh, zoznamom rečníkov a máme tu za EPP dám slovo na dve minúty pánovi Zvievkovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Tam ja pani, diskusia na tému reformy E, súdneho dvora by mala byť len východiskovým bodom pre oveľa širší prístup k problémom Európskeho justičného súdne, systému. Toto nie je ešte koniec, to je práve ešte iba začiatok e, budúcich diskusí. Keď sme začali pracovať na návrhoch Európskej komisie, očakávali sme oveľa viac. Dúfali, sme, že práca nebude až taká zložitá a že nebudú také rôzne názory medzi inštitúciami. Zastupujúci súdcovia pre verejnú službu, pre tribunál verejnej služby, to je všetko vítané, pretože sa práca súdneho dvora výrazne zlepší, avšak kľúčovým prvkom tejto reformy malo byť rozhodnutie o zvýšení počtu sudcov v Všeobecnom súde. A to, že sa nám to nepodarilo, tak e, sa nám nepodarí vyriešiť mnohé veci, pretože ten problém sa nám zase späť vráti a rada nebude schopná pretlačiť to a vráti sa to potom späť do parlamentu a budeme o tom musieť rozhodovať spoločne. Tiež je verejným tajomstvom, že všetky postupy alebo všetky konania európskej inštitúcií na súdnom dvore konajú, trvajú neuveriteľne dlho a to je naozaj e, neúctivé voči občanom. A teraz budeme opäť rozširovať Európsku úniu, čo skoro vstúpi aj Chorvátsko. E, a chcem chceme takisto byť, e, e, uplatňovať Európsku chartu ľudských práv a podobne. A to bude znamenať e, oveľa viac prípadov, pretože právo odvolať sa na, odbratiť sa na tento súd je základným právom každého členského štátu, občanov týchto štátov. A ty, ako, keď im chceme zabezpečiť chod tohto súdneho dvora, tak to je naša úloha. Avšak my chápeme, že sú tu veľké ťažkosti, ale EU bude stáť blom, problémom veľkých škôd, práve preto, že procesy na súdoch trvajú tak dlho a napokon za to bude musieť zaplatiť daňový poplatník. A bude to stať oveľa viac, než len vymenovanie nových sudcov, ale ja som rád, že aspoň tento kompromis sme dosiahli a ja ďakujem aj spravodajkyni predseda. Ďakujem pekne teraz na dve minúty pani Regner. Ďakujem pekne, pán predseda, eh, pani komisárka, pán predseda rady. Pri všetkom by som chcela poďakovať spravodajkyni za konštruktívnu prácu. Eh, Európsky eh, súdny dvor je neustále vystavený obrovskej pracovnej záťaži a súvisí to aj s tým, že sa rozširovali jeho kompetencie, ako aj sa rozširovala Európska únia. A e, samozrejme, že potom v právnych otázkach, ktoré sa týkajú napríklad e, e, duševného vlastníctva, nič sa nedalo dosiahnuť, ale naši občania majú naozaj veľmi právo na e, dobrý a, ri, dobré a rýchle konanie. A však e, musí sa, ten takýto súdny dvor sa musí jednoducho venovať týmto otázkam a jednoducho je potrebné, aby pracoval efektívne. Tým súvisí počet súdcov, e, ktorý by mal byť na báze modalit Lisabonskej zmluvy. To znamená, že je, je tu však ale na, naliehavosť eh, riešiť problém a takisto aj potreba spolupracovať. Európsky eh, súdny dvor má, eh, by sa mal zvýšiť na 39 súdcov, tak ako povedala aj pani spravodajkyňa, sa podporujem teda takýto návrh, ale tiež si myslím, že menovanie e, súdcov je otázkou jednotlivých členských štátov a to teda znamená, že je to úloh priamo voleného parlamentu, teda Európskeho parlamentu a e, národných parlamentov. A tá, tomto spôsobe vlastne e, rozhodol aj výbor právny výbor. Takisto si myslím, že čo sa tu požaduje od týchto dvoch vysokošpecializovaných eh, eh, komor. Ďakujem pekne. Teraz ešte pán Hefner, daj jedno pol minúty. Ja, prezident, liebe kolegyne und kolegy. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, právo spoločenstvo práve narastá a tiež narastá aj potreba judikatúry, potreba súdnych rozhodnutí. A ak dovolíte, budem to formulovať politicky, tak je to len veľmi... Vyzerá to, že je to suchá téma, ale je to tá najhodnotnejšia substancia, z ktorej vyrastá naše spoločenstvo. Musíme právo chrániť, musíme chrániť slabých pred prečinmi ostatných, pred mocenskými nárokmi, pred násilím práva upravuje vzťahy medzi inštitúciami, chráni slobodu, demokraciu a tak, a tak ďalej. Ale právo musíme aj dostať, musí sa vytvárať a aj v prípade pochyb ich musí vytvárať súdny dvor. A súdny dvor rieši narastajúci počet prípadov, spoločenstvo sa rozrastá, a to nie je eh, prekvapením EP najprv nechcel navýšiť počet sudcov, ale potom sme urobili veľmi zaujímavé návrhy, ako znižovať e, počet sporov, ako zlepšiť prácu súdu. Ale vôbec nechápem, a to tu hovorím jasne, ak parlament reaguje na požiadavky súdu a tiež reaguje na to, čo hovoria občania aj sudcovia, vypracujeme riešenia. Pripravili sme ho v trialógu s radou a komisiou, dohodli sme sa a nakoniec sa nič nedeje. Prečo? pretože členské štáty neboli schopné sa dohodnúť na tom, ako budú týchto sudcov menovať. Ja si myslím, že v spoločnej Európe je to neúnosné a očakávam, že aj Rada preberie na seba európsku zodpovednosť. Teraz pán Karim. Pán predseda rady, pani komisárka, ďakujem za slovo. Ehm, myslím si, že táto správa predstavuje dobrý krok smerom k lepšiemu fungovaniu súdu, zavedenie Lisabonskej zmluvy a rozšírenie prístup prispeli k tomu, že sa zvýšil počet prípadov, o čom počujeme všeo, osobitne na Všeobecnom súde. Takisto aj ekonomické ťažkosti pridávajú tejto záťaži. Je tam 11-percentné zvýšenie obchodných prípadov, daňové prípady 37% sa zvýšili, prípady v oblasti duševného vlastníctva sa zvýšili o 18% zhruba. Takže je podstatné, aby e, takýto rozhodcovský, alebo takýto arbiter pre Európsku úniu fungoval e, tak, ako je potrebné a zabezpečoval právnu istotu e, cez hranice, e, medzi hranicami a podľa hranice EÚ. Takže však e, je, myslíme si, že štruktúrálna reforma e, Mm, je potrebné, aby sa tieto prípady, ktoré čakajú na vyriešenie a napokon by som e, chcel sa dotknúť toho, že sa tu hovorí, že e, hlasovanie v rade blokuje Británia. To nie je e, pravda, pretože my práve sa snažíme aj u nás doma prijať takú legislatívu, aby sme toto tu mohli zabezpečiť pre vymenovanie nových súdcov do oktobra tohto roku predsedajúci. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty pán Maštahalka. Ďakujem. Pán... Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyňa, kolegovia, Málo kedy nesúhlasím s kolegom Zjevkom, ale teraz je to tak. Poprvé by som poďakoval spravodajcovi za jeho prácu. Správne sa povedalo, pri oboch návrhoch počet súdnych sporov narastá, lebo sa rozšírila aj EÚ. Tiež sa správne predpokladá, že v budúcnosti počet prípadov pre tento súdny dvor narastie aj vďaka meniacej sa legislatíve. Preto je správne, že reagujeme na tieto trendy. Vítam reformu súdneho dvora a to sa prejavuje aj zavedením naliehavého konania a zrychleného predbežného konania. A správne je aj to, že sa zriaduje funkcia zastupujúcich sudcov, aby pri väčšom nápore nedošlo k zbytočným zdržiavaniam. Je to jedna z mála možností, ako znížiť finančné náklady a straty tým stranám, ktoré sa zúčastňujú konania. Z rovnakého dôvodu je správne vytvoriť funkciu miesto predsedu alebo zástupcu či podpredsedu súdneho dvora, že tým sa prinesie rýchlejšie rozhodovanie. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz na jednu minútu pán Baten. Ďakujem, pán predsedajúci. Keďže hovoríme na tému spravodlivosti, ja by som chcel hovoriť o jednej dôležitej veci. E, tlmočníci sa ospravedlňujú, ale je e, veľmi zlý zvuk. Rečník zrejme nemá zapnutý mikrofón. Žiaľ, mikrofón má rečník otočený úplne bokom, nedá sa to počuť. Predseda vyzval rečníka, aby hovoril do mikrofónu. Pán Batn. A skutočne tu ide o kauzu, ktorá e, je, e, ktorá je e, bezprecedentná a je ovidený z toho, že jeho výnosy sú nelegálne využívané. Pán Hejs musí byť oslobodený a to bez priesa, pries, prieťahov a celá táto vec e, musí byť e, verejne prejednaná. A teraz pán Stojanov, jedna minúta. Ďakujem. V súvislosti s reformou e, tohto súdneho dvora vyjadrím sa veľmi skepticky Prečo eh, menovať dodatočných dočasných sudcov z toho titulu, že tí stáli sudcovia sú príliš často chorí, tak to trošku zaváňa zneužívaním privilegií E, trošku, e, trošku to zaváňa akýmsi úmyslom. Čo sa týka Všeobecného súdu, majme prosím na zreteli, že sudcovia na Všeobecnom súde sú jedni z najlepšie platených e, ľudí v rámci EÚ. Okrem toho, členský štát, každý členský štát má jedného svojho sudcu vo Všeobecnom súde a to nie len z dôvodu nacionalizmu, ale je veľmi dôležité mať sudcu, ktorý pozná národnú legislatívu aby vedel riešiť prípad, ktorý sa vzťahuje na jeho predmetný domovský štát. E, navrhovaná reforma znamená e, do istej miery aj zvýšenie vyťaženosti sudcov a a domnievame sa, že ak chceme zvýšiť počet sudcov, tak musí ich plat byť znížený, ak to má byť rozpočtovo neutrálne. Ďakujem. Teraz má slovo Pán Rangel. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán minister, pani komisárka. V prvom rade by som pozdravil a uvítal toto úsilie, ktoré robíme, aby sme reformovali súd pre verejnú službu, aby bol účinnejší, teda aj základný súd, aj súd dvora EU. A tiež by som uvítal zmenu pravidel zloženia súdu a že je tu tá možnosť, že by sa mohli použiť zastupujúci sudcovia v prípade, že by hlavný sudca nemohol pôsobiť. Ale mali by sme využiť túto príležitosť reformy štatútu súdu. Mali by sme zvýšiť jeho demokratickú legitímnosť. Systém komunitárneho práva, európskeho práva, tak tu súdy by mali definovať aj precedensy. To je jedna zo základných vlastností a preto má dôležitý význam demokratická legitimnosť. Treba uznať význam toho a musia byť existovať e, fondy a je potrebné, aby sudcovia fungovali tak a podobne ako to robia aj v iných eh, ústavných súdoch EÚ a mali by sme sa pozrieť na to, ako vyzerá transparentnosť hlasovania sudcov na tomto súde. A teraz pán Antonio Masip Idalko, pán predsedajúci, vážená komisárka, pán minister a týmto aj zdravím nové predsedníctvo. A vyjadrujem svoje želanie, aby Cyperská republika bola, nebola naďalej rozdelená. Využívam príležitosť, aby sme využili teda túto príležitosť na reformu súdneho dvora Návrhy spravodajcu sú pozitívne a jednomyselne by sme ich mali podporiť rovnako ako vo výbore. Účinnosť tohto súdu je veľmi dôležitá, ale s novými judikatúrami patentov e, spochybňujem. A poďme vpred s reformou súdneho dvora. Ďakujem a teraz má slovo pani Flašiková Beňová

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν δηλώσεις βουλήσεως για τη διαδικασία Catch Ďakujem. Catch the nemáme v tomto bode, takže dám hneď slovo pani komisárke eh, Malstromovej v mene Európskej komisie. Ďakujem, eh, pán predsedajúci my sme e, starostlivo sledovali celú e, rozprávu a sme veľmi radi, že máme už ten kompromisný návrh na stole a zároveň si uvedomujeme, že zostávajú otvorené otázky a chceme na ich riešení sa spolu konštruktívnym spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. V mene rady má slovo pán Mavrojanis a dovolte, aby som využil príležitosť, aby som zaželal veľa síly a úspechu cyperskému predsedníctvu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je to pre mňa veľká čest a radosť zároveň, že môžem vystúpiť v tejto e, rozprave za vášho predsedania. Ja si želám konštruktívnu spoluprácu a tu si želám z plného srdca. Skôr než skončíme, by som povedal niekoľko slov k otázke, ktorá tu odnela v súvislosti s tým, ako rada chce riešiť otázku rozšírenia počtu sudcov Všeobecného súda 20, 20, 20. júnu Koreper dal mandát predsedníctvu, aby sa pokračovalo v úvahe o tom, aby sa zadefinovali možné riešenia a do konca roku no, musí Koreper dostať výsledky tejto úvahy. Ide o to, aby sme mali primerané opatrenia aby tento dvor nebol zaťažený. V oktobri 2015 je ďalší dôležitý medzník, kedy sa veci budú meniť, ale my všetci cítime, že je to veľmi komplikovaná záležitosť a budeme potrebovať, aby sa veci riešili inovatívne. Potrebujeme zaistiť na jednej strane, aby sa menovali sudcovia, ktorí budú naozaj kompetentní a kvalitní a aby v súlade s článkom 255 sa zaistila konzistentnosť systému a potom je tiež potrebné zaistiť jednotný štatút všetkých nových aj starých sudcov. Predstavte si, že by sme sa rozhodli pre rotáciu, že by to bolo tých 12 posledných, alebo všetci budú rotovať bude tu jeden sudca z každej krajiny a potom ďalší e, z tej krajiny bude rotovať za každej situácie a jeho mandát nebude obnoviteľný. To všetko sú otázky a vôbec e, nie sú všetky tieto otázky, ktoré budeme musieť vyriešiť. Vážený pán predsedajúci, vážený prítomný, dovolte mi, aby som menom rady ešte raz poďakoval spravodajkyni a všetkým, za konštruktívnu rozpravu o reforme súdneho dvora. Chcem vás uistiť, že sa tešíme na zavedenie nových pravidel už túto jeseň. Som optimistický, táto konštruktívna spolupráca s EP bude nadalej pokračovať, aby sme našli skoré riešenie na výzvy, ktorým čelí súdny dvor je v záujme nás všetkých, aby sme mali taký Európsky súdny dvor, ktorý bude fungovať správne a efektívne. Ďakujem. Uzavrieme rozpravu tým, že vystúpi pani Tajn. Nech sa páči na dve minúty. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom E, za to, že, že v počte, ktorý presahuje aj našu frakciu, že treba zvýšiť počet sudcov, ale ako bolo naznačené, o konkrétnom počte treba diskutovať e, Veľmi e, často e, sa e, mnohé veci prehliadajú a akási zdržanlivosť u sudcov je podstatná. Ako povedal, ako povedal pán Hefner, je veľmi dôležité, aby tá reforma bola kvôli občanom. Pán Karim poukázal na potrebu niečo zmeniť kvôli firemnému sektoru. Treba sa zaoberať Eh, aj in, eh, internou reformou, aj keď si uvedomujeme, že už došlo eh, k istej reforme na samotnom súdnom dvore, ale treba si uvedomiť, že to nepostačuje, nepostačuje a tá záťaž na sudcov je priveliká. Zaoberali sme sa teda obidvoma témami a je to veľmi aktuálna téma a dôležitá téma. Budeme sa musieť venovať Všeobecnému súdu aj súdu e, pre, pre verejnú službu je úvaha teda vytvoriť nejaké špecializované komory e, alebo teda špecializované e, súdy. My si uvedomujeme, že sme pod veľmi veľkým tlakom, pretože v oktobri majú byť menovaní 14 noví sudcovia a veríme, že vyjednovania ohľadom týchto dodatočných sudcov to znamená dodatočných 13, sa sa e, udeje tak, aby to bolo možné e, zrealizovať v septembri 2013. Ak dovolíte, ešte využijem zvyšný čas a e, mali by sme e, vlastne si načrtnúť spôsoby, akým možno menovať týchto ďalších dodatočných sudcov. E, my sme na výbore uvažovali o uznesení a bolo to jednomyselne schválené, aj keď medzičase došlo k zmenu k rokovacieho poriadku parlamentu. Takže aké sú možnosti? Poprvé štriktný rotačný systém s ingerenciou všetkých 27 členských štátov. Druhá možnosť, 6 bude pochádzať, e, e, bude presávať tie najpočetnejšie členské štáty a tí zvyšní budú pochádzať z ostatných 21 ďalej. E, možno 6 z populačne najväčších štátov, 6 ďalších stredne veľkých a bude sa prísne uplatňovať rotačný prístup, alebo 6 z populačne najväčších ďalších 6. Tam bude vlastne náhodný výber podľa, podľa návrhov a menovaní generálnych prokurátorov. Potom sa hovorilo o funkčnom období 6-7 rokov. Teda existuje celý rad návrhov a rada si len musí vybrať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Spoločná rozprava je uzavretá. Hlasovanie bude zajtra o druhej, o 12. a nasledujúci bod vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku e, vzhľadom na situáciu.